zápisnica schválená. Pani Beber de Brun mi e, ohlásila svoju rezignáciu na e, mandát poslankyne Európskeho parlamentu z účinkova 3. maja 2012 v súlade s článkom 4 odseku 3 e, rokovacieho poriadku parlamentu sa týmto konštatuje uvoľnenie mandátu. Príslušné rumunské orgány ma informovali, že od 18. maja 2012 bude nahradená pani Rovana Plum, pani Minodorov Klivety. Srdečne vítam novú kolegyňu a pripomínam, že v mysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku každý poslanec a poslankyňa má plné právomoci zúčastňovať sa na schôdzach, pokiaľ nebudú e, až do času, kým nebudú preverené vlastne všetky pravomoci. E, čiže táto nová poslankyňa e, písomne prehlásila, že nevykonáva žiadny úrad, ktorý by bol v konflikte s, alebo nezlučiteľný s mandátom v Európskom parlamente.